Dúfam, že sa zúčastníte na diskusii a vopred vám ďakujem za to, že budete dodržiavať čas. Takže, na konferencii predsedov, kde sa hovorilo o nominácii, uh, sme rokovali aj o tom, že predkladanie pozmeňovacích návrhov je o 10. dnes a hlasovať sa bude o e, tejto záležitosti v priebehu dnešného hlasovacieho bloku. po, prvým bodom eh, programu sú vyhlásenia Rady a komisie.